a na základe demisie pána Petra Macha a pani Glenise Wilmot parlament zaznamenáva e, od 1. septembra a od 3. oktobra, e, že sa upráznili ich kreslá v zmysle rokovacieho poriadku a štatútu a informujeme kompetentné národné orgány na základe menovania pani Marie Gabriel ako členky Európskej komisie, pána Herberta Royla ako člena regionálnej vlády Porinia Severného Vestfálska a pani Ildiko Galc Pelč e, ako členky Európskeho súdneho dvora. Parlament zaznamenáva, že ich e, kreslá sa umiestnili od 7. júla pre pani Gabriel a pána Royla od 1. septembra 2017. Um, na základe zvolenia pána Aliota ako parlamentu francúzsko, mm, francúzsko parlament, parlament konštatuje, že sa tiež uvoľňuje jeho kreslo. Kompetentné orgány Malty, Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska mm, ma informovali o voľbe do Európskeho parlamentu pána Francisa Zamita Dimeka, pána Radkeho, pána Buloka, pani Franz Žame a barones Nošina Mobarik platnosťou od 24. júna, 24. júla, 1. augusta, 21. júla a nahradia pani Teres Komodiny Kakia, pána Herberta Roila, pána Helmera, pána Aliota a Duncana. Vítam eh, nových kolegov a želám im šťastnú prácu.